rade e, sa chceme e, si pripomenúť obete rodín teroristických e, obetí. Ieri c'è stato l'assalto ad una chiesa cristiana nella Repubblica Centrafricana. Chceme si pripomenúť obete vraždenia v, na Filipínach, e, útok na kostol, kde zahynulo 10 ľudí a teraz hovoríme, stačilo. Nemôžeme sa pozerať na to, ako sú ľudia vraždení za to, že prijavujú svoje náboženské cítenie. Musíme sa postarať o to, aby bolo náš ich hlas počuť. Anche per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, non possiamo... Keď hovoríme o boji proti terorizmu, tak nemôžeme zabudnúť na tie strašné útoky v Afganistane a Boko Haramu, v Afrike, v Kabule, v Kandahare. Včera zahynulo viac ako 25 ľudí, jedna z nich boli deti. A boli tam aj novinári, pracovníci humanitnej pomoci a ďalej. V Nigérii včera Boko Haram zavraždilo viac ako 60 nevinných ľudí. Takže musíme byť silnejší na medzinárodnej scéne a našim cieľom je bojovať proti terorizmu a presadzovať stabilitu a mier.